time to maintain the vote. Okay. Good morning. Please be seated. If we may have your attention. Nož sadnite si. Požiadam vás o pozornosť. Ďakujeme za spoluprácu. Nož prosím, usadte sa aby sme mohli začať. Takže z toho obeda na úvod príjmeme program. Rád by som poznamenal, že zasadnutie koordinátorov, ktoré bolo plánované na 11.30 dnes, sa neuskutoční, bolo odložené na 17. oktobra že to je dohodnuté ešte niektoré ďalšie návrhy, čo sa týka dnešného poriadku. Budeme o 10.15, prejdeme k hlasovaniu, takže prejdeme k oznamom. Najskôr oznámenia koordinátorov. Poprvé Salvatore Jakolino, spravodajca k návrhu o zriadení úradu Európskeho protokurátora. Pán Axel Voss, spravodajca k návrhu informy nariadenia o Eurojuste. Tretie Jacek Protasievič, spravodajca k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach. nikto nemá nič proti, tak ich považujeme za schválené. Rád by som tiež povedal, že hlasovanie o ochrane údajov sa uskutoční 21. októbra. Od 18.00 e, 22.00 na októbri 24. oktobra od 10.00 e, do 12.00. Tiež máme revidovaný kalendár zasadnutie výboru LIBE, Vrátanie vypočutia o programe PRISM do konca tohto roka, ktoré prijali koordinátory na svojom zasadnutí. Má niekto niečo proti? Tak, dobre. Takže schválenie zápisnice z oktobrového, aprílového, májového zasadnutia zápisnice sú teda schválené. No a teraz prejdeme k bodu číslo 4. Súčasný stav prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní v súvislosti s legislatívny post- legislatívnymi postupmi. Náš kolega pán Melo je spravodajca, nech sa páči, máte slovo. A pán predseda, prepáčte, o ktorom hovoríme, o ktorej správe hovoríme. No, spravodajcu smernici o Európskom vyšetrovacom príkaze, ktorý nás poinformuje o prebiehajúcich trialógoch. Ďakujem, predseda. Nož, nemám ne, už k tomu čo veľmi dodať, tomu čo sme o tom hovorili minulý týždeň. Nož, za írskeho predsedníctva sme dosiahli veľké pokroky. Zaoberali sme sa mnohými článkami. Teraz je to ďalšie predsedníctvo, dôležité súčasti správy. V ďalších týždňoch o nich bude treba ešte hovoriť. No a ja dúfam, že táto správa bude začiatkom budúceho roka pripravená na hlasovanie. Ďakujem. Žiadne ďalšie pripomienky. Dobre, práve sme si vypočuli slova spravodajcov k tomu, Nože, takže dobre. No a teda musíme prejsť k ďalšiemu bodu a to je správa situácie v oblasti základných práv v Európskej únii. Spravodajcom je náš kolega Louis Michel situácia v oblasti základných práv v Európskej únii. Takže si vypočujeme pána Mišela, ktorý nám povie niečo o návrhu správy. Áno, pán predseda, len veľmi stručne k štruktúre správy na tejto časti. Prvá časť sa týka inštitucionálnych otázok, ktoré sú spojené s posilnením ochrany základných práv v EÚ. A druhá časť, tak tá sa zaoberá špecifickejšími otázkami, ktoré sa týkajú ľudských práv, a to podľa štruktúry listiny základných práv a príslušných kapitol dôstojnosti, slobode, solidarite, občianstve a spravodlivosti. Takže čo sa týka inštitucionálnej časti, tak v posledných rokoch sme zažili inštitucionálne a ústavné krízy veľkého významu v niektorých členských štátoch, napríklad vyhostovanie Rómov z Francúzska, Maďarska, Rumúnska kríza. No a v tejto vidíme tu spoločného menovateľa porušovanie európskych hodnôt článku 2 zmluvy o EÚ. Takže v posledných rokoch e, sa začalo hovoriť o prostriedkoch, e, ktoré máme k dispozícii o nástrojoch podľa existujúcich zmluv. Takže mohli čeliť týmto krízam efektívnejším spôsobom, hlavne tým, že vytvoríme nový mechanizmus Európsky parlament už roky apeluje na to, aby sme mali razantnejšie politiky v oblasti ľudských práv. Dva pracovné dokumenty, ktoré som predložil v parlamente, vychádzajú z nášho šetrenia a navrhujú, ako posilňovať základné práva podľa existujúcich zmluv, ale aj vo svetle prípadných novelizácií zmluv. Pani Redingová nám dala isté indície, aké sú úmysly komisie, a to bolo na nedávnej konferencii Centra pre európske politické štúdie, že ona navrhla, aby sme sa zamerali na posilňovanie právneho štátu, čo obsahuje rôzne prvky článku 2 zmluvy o EÚ, no tiež navrhla, aby sme využili podľa článku 7 odstavec 1, sme použili výzvy členským štátom, aby sme ich na to upozorňovali, čo v podstate komisia v prípade Maďarska už využila. A tiež navrhuje, aby sme navrhli tie pozitívne e, zmluvy, ale je to tiež isté riziko, a to tiež riziko, že realizácia toho nového mechanizmu by bola niekde nedohľadne. No ja ako spravodajca súhlasím e, s tým návrhom posilňovať mechanizmy ľudských práv, ale máme rôzne vízie o tom, čo komisia môže robiť už teraz v svetle existujúce zmluvy a harmonogramu týchto reforiem. Nemôžeme sa len snažiť garantovať právny štát, ale musíme garantovať aplikáciu článku 2, to znamená demokracia, právny štát, základné práva, rovnosť a menšiny. Takže tu treba využiť potenciál zmluvy a treba naliehavo uzavrieť pristúpenie únie k dohode o ľudských právach, treba transponovať európske právo, ktoré sa týka ľudských práv. Potrebné sú politiky a programy na posilňovanie. Musíme spolupracovať systematickým spôsobom s Radou Európy a inými a medzinárodnými inštitúciami, ktoré sa zaoberajú spoločnou tematikou a treba vytvoriť nové mechanizmy s cieľom dodržiavať ochranu a presadzovanie ľudských práv. Komisia už dnes, ak by si to prijala, môže prijať rozhodnutie, rovnako ako to bolo v prípade korupcie vo členských štátoch, tak aj tu by mohla vytvoriť nový mechanizmus. Nie je treba novelizovať zmluvy, Napríklad preto, aby sme mohli stanoviť rôzne ukazovatele, zaistiť monitoring situácie v Únii a členských štátoch. Môžeme vykonávať objektívne hodnotenie, môžeme tiež pravidelne analyzovať aplikáciu článku 2 zmluvy a na základe toho môžeme príjmať doporučenia a sankcie. Potrebujeme mať mechanizmus rýchleho varovania, aj systém, ako členské štáty usmerniť. Nože naliehavo treba aplikovať nástroje, ktoré existujú podľa zmluvy a treba sa pripraviť aj na prípadnú novelizáciu zmluvy tam, kde to bude nutné, čo sa týka základných práv. Tak ako som to už hovoril. Ja som nadržal štruktúry listiny základných práv, tiež som preskúmal dokumentáciu mimovládnych organizácií, kde som sa snažil zistiť tie najflagrantnejšie prípady porušovania ľudských práv v členských štátoch, čo často vyplýva z týchto správ. Máme príliš mnoho prípadov porušovania ľudskosti a dôstojnosti v EU, predovšetkým hlavne v niektorých členských štátoch, a hlavne čo sa týka menšín, žiadateľov o azyl, migrantov, osôb, ktoré údajne majú nejaký vzťah k terorizmu, alebo tie osoby, ktoré sú zbavené slobody. je Treba trvať na zákaze mučenia, to stíhať. Aj právny štát sa opiela o dodržovanie eh, základných práv na treba dodržovať aj osvetla medzinárodnej spolupráce a tiež právo na súkromný život, ochranu osobných údajov, hm, ďalej sloboda prejavu, sloboda médií. Ďalej tu sú tu prípady porušovania práv žiadateľov azyl, migrantov, vyhostovanie týchto osôb. Nuž, Európska únia musí tiež posilniť boj proti diskriminácii. Je potrebné, aby rada prijala smernicu, ktorá sa týka legalizácie princípu rovnakého zaobchádzania pre osoby bez ohľadu na náboženstvo, vyznanie alebo sexuálnu orientáciu. Situácia Rómov je stále veľmi znepokojová. Treba jasne odsúdiť akékoľvek všetky diskriminačné prejavy proti migrantom a ja ľutujem, že v prípade migrantov orgány nie sú činné, nemôžem zneužívať Rómov ako obetného baránka čo sme videli minulý týždeň vo Francúzsku. Hospodárska kríza, finančná kríza a opatrenia, ktoré boli prijaté, sa veľmi dramaticky dotýkajú tých sociálne najslabších v našej spoločnosti a potrebujeme tomu venovať pozornosť. Potrebujeme silné opatrenia, právo na slobodu pohybu. To je jedno z najzákladnejších práv, ktoré majú občania EÚ a nemôžeme tolerovať pokusy, ktoré snaží revidovať, aký má nezávislé súdnictvo, spravodlivé súdnictvo, ktoré bude dodržiavať lehoty. To je všetko základné pre právny štát, dôvery, hodnosť. Beztrestnosť sa nedá v žiadnej podobe tolerovať. A teraz veľmi rýchlo, pán predseda, by som povedal, aké sú rôzne body mojej správy. Je to veľmi frustrujúce samozrejme. Ktorým aspektom som sa mohol venovať viac ako právo detí, práva handicapovaných v spoločnosti, situácia menšín alebo celé práva, ale v tejto fázi uh, pre správy z vlastnej iniciatívy to uh, Hodlám predložiť mnoho pozmeňujúcich návrhov, aby som tu sa mohol uvieť veci, ktoré som zatiaľ nemohol veľmi rýchlo. Predložím určité návrhy aj tým spravodajcom, ktorí to prípadne podpíšu. Treba ísť ešte do hĺbky tejto diskusie, treba hovoriť o možnom vytvorení diskusie ako daňské komisie, možno musíme využiť komisiu, aby sme vôbec mohli tomu, tejto téme venovať a musíme aby vypočutie napríklad 5. novembra sa jedno bude konať a ja apelujem na vás, aby ste sa zapojili lehota pre pozmejúce návrhy, to je 11. Eh, november, čiže môžeme sa návrhom správy ešte zaoberať, môžeme tam zakoporovať výsledky eh, tých eh, vypočutí. Ďakujem pekne, pán Mišel. A teraz pán Melo. Nuž, ďakujem pekne v mene EPP a naša tieňového správodajkyne pani Bauer. Chceli by sme tvoriť Eh, naše politické stanovisko pripisujeme, pripisujeme eh, veľký eh, význam verejne ľudských práv, ale odseky 2 až 7 aj odporúčania sú vzdialené od reality a je to riziko, že budú kontraproduktívne pre našich občanov poprvé, pretože sa nedá povedať, že Európska únia ešte nemá systém, dobrý systém ochrany základných práv z právneho a inštitucionálneho hľadiska, okrem toho návrhy a spravodajcu Eh, je to veľké, je to veľké riziko realizácie nášho systému, ktorom, čomu sa musíme eh, vyhnúť. Poprvé, Európska únia už má systém ochrany základných práv. Dovolte mi pripomenúť, že na základe odporúčania Európskeho parlamentu komisia eh, vytvorila sieť expertov na ľudské práva, na základné práva ktorý napríklad eh, spojujú za pracovanie výročných správ eh, a dodržiavanie ľudských správ, práv. No a ďalej. Eh, v 2003 bola vytvorená Európska agentúra pre základné práva, no a komisár pre ľudské práva, funkcia vznikla v roku 1999, ako viete. Európska únia má osobitný program, ktorý sa volá Základné práva a občianstvo s rozpočtom 93 miliónov eur na roky 2007 až 2013. No a dovolte mi tiež zdôrazniť, že Charta základných práv EÚ je právne záväzná podľa zmluv a že sa stala dôležitou súčasťou Európskej legislatívy a Európska, Európska Lisabonská zmluva, ktorá že práva sa základným princípom práva Európska únia môže ísť ešte ďalej ako ochranu ľudských práv podľa charty. No a čo skoro pristúpi k dohovoru o ľudských právach no a musíme sa vyhnúť politizácii nášho systému ochrany základných práv okrem právnych limitov toto argumenty argumentu pruje eh, spravdať sa LD nové mechanizmy rámci Európskej komisie alebo chce Európskom parlamentu dať právomoci ochranu ľudských práv. Je tu riziko politizácie systému, ktorý musí zostať právny bez politických hier a tiež nemôžeme mytať, že komisia a parlament sú politické orgány no a preto ochrana ľudských práv musí byť v rukách právnych orgánov, ako napríklad Európsky súdny dvor, ale Európsky súd pre ľudské práva. Hlavne návrh vytvoriť politi- Európsky politický cyklus na základe článku 2 dohody je veľmi nebezpečné v tom, že parlament eh, by sa stal eh, stran eh, by už nebol nestranný pozorovateľ by odsudzoval vlády konania v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne. Takže tu je pán Klajs sa chce vyjadriť k tejto otázke. Ďakujem, predseda. Áno, myslím, že takáto správa je taká príležitosť, ktorú meškávame, pretože hm, toto bude len dlhé vymenovanie veci, ktoré sa nedaria v oblasti ľudských práv. No a to čaká, že sa nepodaria aj keď na no, tom až tak veľa nie je, ale v konečnom dôsledku eh, v správach sa neupozorňuje na nové problémy, ktoré vznikajú v oblasti ľudských práv. Ja by som chcel poukázať na článok 15, kde sa hovorí, že vyjadruje obavy v rôznych eh, porušeniach azylového práva. Čiže hovorí sa o povinnosti eh, správajca alebo členské štáty neplnia. Ehm, že ľudia riskujú život, aby sa pomaly dostali k nám. Čiže je tu niečo, čo vôbec nesúhlasí a nezodpoveda skutočnosti. Ja som bol na misii v Španielsku, v oblasti Gibraltáru a videli sme, aká, ako vážne berú svoju prácu Frontex a hliadky, no a aké podmienky majú ľudia, ktorí sa e, vybrali touto, touto cestou. No a to platí aj pre ostatné miesta, takže vzniká tu dojem policajné služby, hliadky, že ide o život týchto ľudí. Už toto nesúvisí s realitou a nepatrí to do takejto správy, keď my ako Európsky parlament chceme byť braní vážne. Nesmieme prijímať výčitky voči takýmto ľuďom, ktorí si dobre odvádzajú svoju prácu. Ľudia sa tu prezentujú ako obete, ale sú tu aj možnosti a povinnosti týchto ľudí, ich vlastná zodpovednosť za vlastný život. Aj tu meškáme určitú šancu. O tom v správe nečítame nič. Potom bod 18. Už tu sa hovorí o rasizme, ktorý je údajne zapríčinený e, teda voči, voči migrantom Nuž, tu by som skôr chcel povedať rasizmus u migrantov, nie voči. Ide o Francúzsko, Belgicko. Že totiž existuje e, rasizmus od, zo strany migrantov voči, e, voči miestnym. Pán Tavareš? Ďakujem Chcem poďakovať spravodajcovi za správu, ktorá podľa mňa v boji za ľudské práva a demokraciu v EÚ naozaj e, je prelomová. Už v minulom roku Európsky parlament zohrával dôležitú úlohu a tým sme numiť no, aj táto správa. tak ako to jednomyselne v tomto parlamente po celé roky i tvrdíme, vychádzajúc z charty ľudských práv. Táto charta v terajšej forme sa nesmie použiť na vnútorný chod štátov, len keď implementuje európske právo. Európsky parlament vyžaduje, e, je tomu naozaj tak, že väčšina e, porušení práv e, občanov sa odohrávajú v časoch, keď nemajú dočinenia s európskymi inštitúciami, ani keď nejde o implementáciu európskeho práva. Európska únia nemôže risk- riskovať, že príde k tomu, že v tejto charte budú krásne slova, a takisto v článku 2 zmluvy o Európskej zmluve, ale že tu budú jednoducho porušenia voči ľudským právam v členských krajinách. Čiastočne k tomu nepribúdajú ani žiadne sankcie, pretože štr- štruktúra, právny rámec v EÚ nie je príslušným spôsobom posilnený. Právny základ je článok 2 e, a určité rozšírenie charty ľudských práv, to, čo je aj stanovisko EPP. No už tu musím povedať, že zdieľam stanovisko tu e, prezentované. Pretože som toho názoru, že inak by sme tu e, zaznamenali veľký krok späť e, v porovnaní s s našimi stanoviskami. Nedávno e, člen komisie sa e, vyslovil za odstránenie článku 5.1 e, charty o ľudských právach, čím by sa vlastne využitie tejto charty obmedzilo. Hovorím tu samozrejme vo vlastnom mene, lebo týmito témami sa zaoberám, ale tiež v mene frakcie a našej spravodajkyne pani Lunáček, Ide o to, že aby táto správa naozaj bola účinná, e, musí naozaj obsahovať určitý typ prílohy, kde sa pre každú krajinu celkom odprezentuje, aké sú prečiny proti základným právam. Naša skupina bude predkladať pozmenenia práve v tomto smere a do 11. novembra využijeme čas na to, aby sme mohli so spravodajcom hovoriť práve o tom, aby to, sa toto výkazníctvo e, od krajiny k Ukrajine naozaj riešilo. Budeme sa pozerať na to, ako tieto, ako tento zoznam jednotlivých krajín sa dá spojiť s touto správou. Samozrejme, že inštitúciálne otázky sú veľmi dôležité, aj celé tie diskusie okolo toho. Musíme ich dovršiť, bude tu vlastne taký prehľad o tom, čo e, pokiaľ ide o ľudské práva v EÚ. Európska únia a Rada Európy sú tu obe zapojené v otázkach ľudských práv. Rovnako ako spravodajca si myslím, že prístupový proces EÚ k dohovore o ľudských právach by sa mal e, e, zrýchliť a uzavrieť. Inak sa treba tiež niečomu vyhnúť a tu by som celkom rád si vypočul stanovisko spravodajcu, možno by k tomu mohol pohovoriť. Menovite, e, pokiaľ ide o delbu úloh medzi EÚ e a Radou Európy, kde sa tomu tejto delbe vyhýbajú že tu teda bude len vnútorný trh a ďalšie e, nástroje a Rada Európy by bola zodpovedná za, za obhajobu právneho štátu a demokratických hodnot. Takáto delba úloh podľa mňa by vieryhodnosť EÚ občanov e, podkopávala, oslabila by i Radu Európy, pretože týmto spôsobom by sa prakticky riešila len malá časť otázok. Rada Európy má asi 40 členských krajín, vrátane niektorých východoeurópskych štátov. Nuž a my neustále poukazujeme na štáty, kde ľudské práva sú doslova pošliapavané. Takže takáto delba úloh podľa mňa by nebola zlúčiteľná so zmluvou o Európskej únii. E, článok 2 a článok 3, prvé e, odseky, hovoria predsa o tom, že Európska únia v prvom rade je e, úniou politických od ľudské práva, práva menšín a tak ďalej. A článok 3 odsek 1 hovorí o tom, že prvá úloha EÚ spočíva v tom, tieto úlohy podporovať. V konečnom dôsledku, keď je zodpovedný za to e, Rada Európy, tak sa tu vlastne prekračuje, prekračujú jej vlastné e, základné úlohy. Preto si myslím, že i v tejto súvislosti sa e, natíska otázka Kodaňskej komisie. Musí to byť samozrejme v súlade s e, radou e, Európy. Tu sa to nesmie duplikovať, každopádne by sme sa tomu mali vyhnúť. Mali sme tu tiež kontakty s, s Viedenskou komisiou v súvislosti s rôznymi diskusiami tu v parlamente a musím povedať, že ich reakcie e, boli veľmi pozitívne, pretože sudcovia tejto komisie sa domnievajú, že sa mala ešte silnejšie zapájať s otázkami, ktoré sa týkajú ľudských práv, aby bola Európska únia prítomná pri práci Kodenskej komisie. Keď potom Európska únia vstúpi, teda pristúpi k tejto zmluve. Duplikácie, e, duplikáciám sa treba vyhnúť. To bola povedala aj pani Bauer. Keď si myslíme, že parlament je politickou inštitúciou, že táto komisia je politickou inštitúciou a že to tak bude i po ďalších voľbách, tak je predsa tomu tak, že vytváranie nepolitických orgánov, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami, je veľmi dôležitým krokom. Ďakujem, určite budeme e, ďalej pracovať na tejto prác, e, správe spoločne so správodajcom. Ďakujem, pán predseda. Ja musím takisto podporiť slova e, predrečníkov, osobitne pána Tavareša, eh, ale ešte dva body predsa len dodám. Poprvé si myslím, že eh, eh, očakávania občanov v EÚ nesplníme, ak otázku základných práv budeme vnímať len veľmi úzko, a to len vtedy, vždy, keď sa implementuje nejaká európska smernica. A vtedy si vždy kladieme otázku, či sa tieto práva dodržiavajú. Ľudia naopak očakávajú, že ich práva vždy a všade sa dodržiavajú a to pre všetkých ľudí, ktorí sa zdržiavajú na území EÚ. Politicky je to veľmi dôležité, pretože opakovane e, hovoríme o porušeniach ľudských práv v iných krajinách mimo EÚ a e, kritizujeme ich a práve v tejto súvislosti s našou demokratickou kultúrou v rámci EÚ máme osobitné povinnosti e, seba kriticky vnímať našu vlastnú situáciu a zabezpečovať, aby sa dodržiavali základné práva a ľudské práva. Myslím si, že naše možnosti tu do, e, dovršiť e, úspešnú prácu, že by sme si tieto možnosti okresali, keby sme všetko vnímali len právnicky. Táto otázka je výrazne aj otázka a diskusia politická. A tu by som chcela zdôrazniť, že je tu naozaj rozdiel medzi politickými a stranicko-politickými úvahami. Politická e, diskusia o ľudských právach je veľmi, veľmi dôležitá a my ako skupina určite budeme podporovať všetky snahy, ktoré budú smerovať k účinným prostriedkom na kritické preverovanie, ale vždy aj vtedy, keď je potrebné kritizovať a zaviesť zmeny a použiť primerané nástroje. Ďakujem. Mr. Steer. Thank you, Mr. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Hovoriac o právach, rád by som eh, nadniesol Eh, otázku. Nebudem mať eh, možnosť, nemám možnosť hovoriť po, po chorvátsky. Chcem apelovať na sekretariat, aby sa toto na budúce zmenilo. Môžem hovoriť po anglicky. Hovoriac o základných právach a podporovaní európskych hodnot, už tak myslím si, že ak chceme mať koherentnejšiu správu, je dôležité tiež Eh, apelovať tu aj na členské krajiny, aby naozaj vo všetkých eh, eh, uzneseniach, ktoré prijímame, už tak máme na mysli aj právo na slobodu a odsudzujeme všetky režimy, ktoré porušili takéto základné právo a my Európsky parlament, máme uznesenie z roku 2009 odsudzujúce všetky totalitné režimy, nie, nie len vlády, to je veľmi citlivé napríklad v Strednej Európe, v niektorých krajinách sa určite udiala dobrá práca eh, pre splnenie týchto uznesení, ale ďalšie krajiny eh, majú ešte naďalej veľa práce. Ako už tu bolo povedané, tu eh, to nie je len právna otázka, ale aj politická otázka. Sú tu právne otázníky, sú tu snahy využiť tieto otázky na nové ideologické nástroje, skôr než určité zmierenie. Toto je čosi, čo musíme riešiť. Na druhej strane sú tu určité pokusy blokovať aký, akékoľvek zmierenie e, spravodlivosťou vytvárajúc klímu, kde tieto totalitné režimy sa e, nikdy nezopakujú, hlavne v tejto časti Európy. Ak chceme koherentnejšiu správu, toto je aspekt, ktorý treba e, vyriešiť. Ďakujeme. Pán Plenkovič. Ďakujem. Ja by som chcel v prvom rade poblahoželať spravodajcovi za prácu na tejto e, osobitne dôležitej práci. Ja som z novej členskej krajiny, ktorá v rámci novej metodológie prístupových rokovaní e, mala za kľúčovú tému rešpekt základných práv a slobôd. Myslím si, že odvtedy e, sa rozšírilo rokovacie aky na, z 29 na vyše 40 kapitol. E, my, Chorvátsko, sme uznali význam e, kapitoly o základných e, právach a slobodách. Je to najcitlivejšia časť rokovaní o aký a to nám ukazuje poprvé, aký dôležitý je celý ten korpus aký ľudských práv v Európskej únie a po druhé, tiež zapracovanie historickej eh, činnosti zapracovanej eh, v rámci aký zo strany Rady Európy i Európskeho súdneho dvoru pre ľudské práva a potom po druhé pra- neskúsenosti ukázali, že otázky tejto kapitoly treba vnímať i do budúcnosti v rokovaniach. Dnes v procese rokovania e, s Čiernou horou sa to už ukazuje a bude tomu tak i v budúcnosti. Sú tu teda všetky tie časti správy, ktoré hovoria o článku 2. To sú dôležité hodnoty EÚ. A to je niečo, čo my plne podporujeme. Avšak súčasne treba byť opatrný pri vytváraní nových mechanizmov, ktoré by e, dohliadali na implementáciu v členských krajinách. Takisto e, je dôležitý skutočnosť, že e, v roku 2012, hoď Chorvátsko nebolo členom EÚ, plne participovalo e, na správe a analýze rôznych legislatív o ľudských právach e, v správe agentúry o základných ľudských právach. Myslím si, že to je dobrý krok zo strany krajiny, ktorá sa snažila pripraviť na vysoké normy a štandardy ľudských práv. Ďakujem. Teraz by sme si snáď mohli vypočuť e, stanovisko komisie, kým e, všetko zhrnie spravodajca komisia. Nech sa páči. Ďakujem. EÚ sa opiera určité spoločné hodnoty. Nemožno ich považovať za e, zaručené a treba preto mať nástroje, ktoré občanom ukazujú, že vieme reagovať, ak tieto hodnoty sú ohrozené. Toto samotné e, nadniesol pán predseda Barroso v, tomto, v tohto ročnom stanovisku o, stavu únie, o stave únie. Sú tu, sú tu mnohé výzvy a on hovoril o potrebe premostenia politického pre, presviečania a nasmerovaných procesov konkrétnych, o konkrétnych porušeniach. A potom Článok 7 dohody, to znamená pozastávanie e, e, práv e, členských krajín. Pre, prezident, predseda Barroso hovoril o oznámení k tejto téme. Potvrdenie nám, e, e, skúsenosť nám potvrdila tieto skúsenosti. Pracujeme na e, nápadoch pre mechanizmus e, o právnom štáte a bude to súčasťou tohto oznámenia. Kľúčovými princípami sú princípy, že mechanizmus sa aktivizuje len v situáciách, keď je tu ser, e, vážne systemické riziko a keď sú tu benchmarky, ktoré zabezpečujú rovnosť medzi členskými krajinami. A tiež rovnosť medzi členskými krajinami má v tomto ohľade výrazný význam. Nemôžeme mať dvojitý meter. Zámerom nie je duplikovať existujúcu prácu pod vedením e, Rady Európy, ale poskytnúť mechanizmus konania, keď e, právny štát sa ohrozí v jednej z členských krajín. Musíme e, realizovať dialog so všetkými účastníkmi a tejto súvislosti komisia v novembri organizuje konferenciu o úlohe spravodlivosti v EÚ, kde právny štát a rešpektovanie základných práv budú jednou zo základných tém diskusí. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. A teraz možno ešte predsedníctvo, než bude hovoriť spravodajca. Rada, prosím, chcete niečo povedať? Pokiaľ nie, vyzerá to tak, že nie. Takže Dostane slovo späť spravodajca, pán Louis Michel, na záver. Ďakujem. Takže ja len tak stručne sa vyjadrím k tým otázkam, ktoré tu zazneli a k tým vyjadreniam. Trochu som bol prekvapený vystúpením pána Mela. A myslím si, že je tu riziko, že sa táto otázka bude politizovať. Pán Melo, ja si to myslím, ja sa myslím, sa to nestane, pretože táto správa sa zakladá na neočkrepiteľných e, ukazovateľoch a vôbec nie na nejakých politických aspektoch, čo sa týka toho rizika, tak e, pri všetkom rešpekte myslím si, že vy sa snažíte politizovať našu diskusiu ale my chceme pravý opak. A mňa vždy prekvapuje toto a nie som si istý, či je to dobré, aby europoslanci popierali tú skutočnosť, že v niektorých členských štátoch EÚ sú problémy s udržovaním základných ľudských práv. Takže nede tu o nás alebo ostatné európske inštitúcie. Vo všetkých členských štátoch vrátane Francúzska sú problémy s dodržiavaním ľudských práv. A Sloved nie je dokonalý, takže si myslím, že by sme mali konať a pokúsiť situáciu zlepšiť. Musíme byť realisti. Rada a komisia hovoria o nových mechanizmoch Takže si myslím, že ma nemôžete obviniť z toho, že nie som realista. Musíme sa pokúsiť vylepšiť inštitucionálne portfólio nástrojov, ktoré by riešili tento problém. Takže nechápem stanovisko EPP. V žiadnom prípade nenapadám vaše, vašu, vašu morálku, a nehovorím, že nerešpektujete ľudské práva, ale myslím si, že by sme mali rozšíriť si obzory v tomto ohľade. Rozhodne nechcem politizovať túto záležitosť. Možno sa to neskôr naozaj stane. Je to možné, pretože moja nezávislosť ako europoslanca mi to umožňuje. Ja sa pozriem na určite v nejaký moment na všetky konkrétne porušenia ľudských práv jednotlivých členských štátoch a viem, že mnohí ľudia to nechcú, ale nemyslím si, že ma môžete obviňovať zo zneužívania e, práva na slobodu prejavu. A čo sa týka nejakých excesov a nejakých e, nenávisných komentárov voči e, Rómom, tak e, to nie je v súlade s mojimi alebo európskymi hodnotami, takže k tomu sa nevyjadrím. Čo sa týka toho, čo povedal pán Tavareš, ďakujem za vaše návrhy, súhlasím s tým, čo ste povedali. Rozhodne rozošlem spravodajcov dokument ohľadom situácie v jednotlivých členských štátoch bude sa zaberať tým, čo zistili experti a ostatné inštitúcie v rámci členských štátov. Čo sa týka Rady Európy, ja som sa stretol s človekom, ktorý je zodpovedný za tieto otázky v tejto inštitúcii. Pán Tavareš povedal, že e, my sme mali spolupracovať e, účinne, nemali by sme mať žiadne duplicity, Mali by sme naozaj byť efektívni. To je v poriadku, ale my máme naše vlastné úlohy a našu vlastnú zodpovednosť, ktorú si musíme, ktoré musíme dostať. A určite táto inštitúcia je partner, s ktorým dostatočne nespolupracujeme zatiaľ. Mohla by byť bližším partnerom. A ja s vami súhlasím aj v súvislosti s kodaňským výborom. Tam by som vás aj predsedu požiadal o písomné vyjadrenia. Pani Sipel, chápem, že občania majú určité očakávania v súvislosti s udržiavaním ľudských práv a z toho posledného prieskumu je to očividne e, vidieť. A čo sa týka toho, čo povedali noví chorvátsky kolegovia, Ďakujem. Myslím si, že to, čo ste povedali, tak ukazuje, že máte naozaj veľký záujem o túto tému. Skutočne sa musíme poučiť z minulosti, z toho, čo sme si zažili v priebehu napríklad nacizmu, totality, komunizmu, fašizmu. Takže musíme využiť to, čo sme sa naučili a pri našich ďalších krokoch v starých aj v nových členských štátoch. Myslím si, že skutočne všetci vidíme nedostatky v súvislosti s udržiavaním ľudských práv v členských štátoch a v tých 15 starých členských štátoch taktiež sa porušujú ľudské práva, rovnako ako v nových, takže nájdete to všade. Zabudol som na niekoho? Myslím, že nie, takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem, dúfam, že som bol dosť stručný. Ďakujem, pán Mišel. Takže ja navrhujem, toto bol bod rovno pred hlasovaním, ktoré je naplánované na pol 11, ale väčšinou poslanci sa dostavia až presne na hlasovanie, takže prosím, dajme si polhodinovú prestávku a potom 10.30 začneme znovu pracovať, budeme hlasovať elektronicky. A len ešte jednu vec, Práve mi povedali, že pán Mulder má dnes narodeniny. Takže všetko najlepšie. Dobre, takže o pol hodinu hlasujeme.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

Oh čujete. your problem.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 Milí kolegovia, prosím, venujte mi pozornosť. Ďakujem, prosím, venujte mi pozornosť. Prišli ste pekne na čas, pretože na 10.30 máme naplánované hlasovanie, takže ďakujem za vašu účasť. Milí kolegovia, prišli ste presne na hlasovanie. Máme pár bodov, takže najprv tu máme bod 8, ako som už povedal. A potom bod číslo 6 a bod 7. Bod číslo 6 sa týka zoznamu tretich krajín, ktorých občania musia byť držiteľmi víza, keď prekročia externé hranice členských štátov a na druhej strane tých krajín, ktorých občania sú vyňatí z tejto požiadavky. A potom tu máme bod 7, ktorý sa týka prítoku e, imigrantov ako dôsledkom konfliktu v Sýrii. Máme tu správu kolegyne Marie Gabriel. Takže najprv sa chce prihlásiť kolegyňa Gabriel. Môžete hovoriť. Ďakujem. Pán predseda. Teraz by som chcela požiadať kolegov, aby posunuli hlasovanie a dôvod mám ten, že je, treba by to bolo transparentné. Už od začiatku okolo tejto záležitosti tam bola nás dobrá spolupráca medzi tieňovými spravodajcami, za to im ďakujem. A taktiež sme sledovali ten bežný proces. Je to poprvýkrát, čo Európsky parlament je zúčastnený na rozhodovanie o takýchto citlivých záležitostiach. Myslím si, že máme naozaj veľkú zodpovednosť. A vysielame také posolstvo týmto, že musíme rešpektovať postupy, predovšetkým súvisí s transparentnosťou. Takže žiadam o posunutie hlasovania, pretože boli predložené ústne pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú krajín, ktoré neboli proti v podstate vyňatiu z vízovej povinnosti principiálne, ale musíme sa príslušným spôsobom rozhodnúť predtým, než budeme hlasovať. Takže by sme, pán, pán predseda, mohli napísať týmto trom krajinám list To sú Spojené arabské emiráty, Peru a Kolumbia. A môžeme napísať, aby nám poskytli informácie vo vzťahu k ich pripravenosti. Prečo tieto krajiny o to žiadajú na základe potrebných kritérií. Pokiaľ budeme mať informácie, tak potom sa rozhodneme. A potom môžeme hlasovať za alebo proti rozhodnutiu. Tým pádom by sme dostali naše povinnosti byť transparentní a viesť dialog. A my ako parlament by sme taktiež vyslali posolstvo iným inštitúciám a európskym občanom. Takže by sme tým dostali svoje povinnosti a parlament poprvýkrát sa zúčastňuje na takomto rozhodovaní a aby sme ukázali, že naša inštitúcia chce, aby toto rozhodovanie prebehlo transparentne, aby sa dodržiavali príslušné úlohy. Samozrejme, musíme postupovať spolu, jednotne. Preto vám predkladám tento môj návrh. Myslím si, že by to naozaj malo byť transparentné. Ďakujem, pani Gabriel, rozumieme čo hovoríte. Teraz ďalší kolegovia chcú hovoriť. Pani Fajon, ďakujem pekne, pán predseda. Ja ako teň vás pravodajkým za sociálny demokrat by som sa poďakovať pani Gabriel za vyvinuté úsilie. Chcela by som ju podporiť v jej návrhu pre náš výbor a síce posunúť hlasovanie o dva týždňa. Predložila dobré argumenty a rada by som zdôraznila, že v priebehu posledných hodín pred dnešným hlasovaním sme naozaj zažili veľký tlak a lobovanie zo strany rôznych krajín, ktoré chcú byť pridané na ten pozitívny zoznam na bez, do bezvýzového režimu. Mnohí ľudia sa dnes na nás dívajú, my tu diskutujeme o veľmi citlivej záležitosti. Potrebujeme čas, potrebujeme si znovu sadnúť, mať lepšie dôkazy, aby to bolo celé transparentné, ako hovorila Maria. Skutočne by som ju chcela podporiť. Je to veľmi citlivá záležitosť, ako som povedala, máme mnohé ústne pozmenujúce návrhy, ktoré prišli na poslednú chvíľu. A niekto by mohol argumentovať, že porušujeme zabehaný postup, takže myslím si, že by sme mali to brať vážne. Máme teraz v našich rukách veľkú zodpovednosť a nechcem dnes riskovať, že výsledok hlasovania by potom bol v nesúlade s očakávaním občanov. Čo sa týka vízovej politiky, tá je veľmi citlivá a veľmi hmatateľná, takže skutočne bez dobrého hodnotenia, bez vážnej diskusie vo výbore nemôžeme ďalej pokračovať. Ďalej, ďalší teňový spravodajcovia. Louis Michel, nie. Ty si tiež, áno, ty si tiež teňový spravodajca. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja skutočne rešpektujem, obdivujem prácu, ktorú eh, odvádza Maria Gabriel a taktiež chápem, je návrh, ale je to nie až také jasné. Vy to chcete posunúť, ona to chce posunúť o dva týždňa. Myslíte si, že v priebehu dvoch týždňov môžeme poslať list a taktiež obdržať uh, vysvetlenie zo strany tých spomenutých krajín? Vieme, že síce to môže byť tých navrhovaných 14 eh, dní, ale pravdepodobne to bude potom odložené na neurčito. A ja vám chcem pripomenúť, že 16 štátov AKP, že len tých sa to pôvodne týkalo. To bol ten pôvodný návrh. A teraz v podstate s takými rukojemníkmi. Oni budú v podstate potrestané vďaka tomu chaotickému lobovaniu, ktoré tu prebehlo. Takže pokiaľ som pochopil správne predrečníčky, tak tie tri pozmenujúce návrhy, ktoré by mohli byť problematické, už boli stiahnuté. Tým pádom sa dostávame ku krajinám, kde si myslím, že je naozaj silný, silná tendencia podporiť ich vyňatie z týchto vízových požiadaviek. Takže v takomto prípade, prečo by sme to rozhodnutie mali posúvať? Dobre. Pokiaľ by tam tie tri problematické návrhy ešte boli, tak fajn, môžeme to podporiť, toto posunutie, ale tak to nie. Naše rozhodnutie samozrejme musí byť informované, ale Teraz neviem, či máme dostatočné informácie, sme sa rozhodli. Je to dôležité rozhodnutie. Dobre, takže len na záver. Ja som sa pozeral na hlasovací zoznam a mohol, bol som pripravený na to, že zvážime ústne pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, to prináleží nášmu výboru, ale myslím si, že by sme nemali zabúdať na to, že nie všetky tie mená, ktoré sa, alebo tie názvy, ktoré sa tam objavili, že, že ich počet sa zmenší, pravdepodobne sa len navýši. A ja si myslím, že sa nemôže stávať, aby sa pridávali ďalšie, ďalší kandidáti a to bezdôvodne. Samozrejme, možno niektoré z nich majú na to právo, ale chcem povedať, že to nie je nejaký vymyslený e, proces, ktorý si mysleli Spojené arabské emiráty. Je to bitka, ktorá prebieha už viac než dva roky. Veľa sa tam rokovalo, veľa sa diskutovalo. Takže je to naozaj extrémne dôležité pre tú krajinu a myslím si, že by to malo byť dôležité aj pre nás a mali by sme byť naozaj zodpovedný a rozhodnúť sa podľa pravidiel, podľa práce, ktorá bola odvedená v priebehu príprav. Ja chápem, čo žiada spravodajkyňa, ale ja si myslím, že by sa nemali, e, nemal meniť tento zoznam v priebehu budúcich dvoch týždňov. No a veľmi nerad by som bola, aby sa to celé posunulo dva týždne, pretože by to mohlo ohroziť niektoré z tých pôvodných mien, ktoré možno dnes by sme uznali za e, oprávnené a, my, a povedali by sme, že splnili naše požiadavky. Pani Taroka, ďakujem. My rozhodne podporujeme posunutie. Sú to rozhodne závažné dôvody. Takže je treba diskutovať týchto pozmeňujúcich návrhov dlhšie. A my by sme mali zistiť, ako to celé vyzerá. Mali by sme k tomu pristupovať vážne nášmu novému právu rozhodovať o takýchto záležitostiach a rozhodne podporujem predrečníkov a celá naša skupina ich podporuje. Potrebujeme aspoň mesačný odklad, nie dvojtyždenný. Pani Ernst. Ďakujem len stručne. My sme tiež za posunutie a to naozaj vážne, pretože my to iba odsunieme. To netvrdíme, že už sa k tomu nevrátime. To nepovedal nikto. Aj my sme mali návštevu od určitých e, zastupcov vlád, ktorých berieme vážne, skutočne berieme vážne ich odôvodnenia, ktoré nám predniesli. Ja tam nevidím žiadny veľký problém. Všetko, čo povedala Tania, tak to podporujem, pretože má pravdu so svojimi argumentami a aj spravodajci. My tu žiadame odsunutie, nie o prerušenie alebo niečo iné. A ja potrebujem ešte ďalšie dodatočné informácie, aby som mohla toto propagovať v rámci mojej politickej skupiny. Takže ja chápem vaše rozhorčenie možno, ale myslím si, že by sme to tak mali urobiť. Pán Diaz de Mera. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť o viacerých veciach. Poprvé, samozrejme, chcem uznať a poďakovať spravodajkým za odvedenú prácu. Je to kolegyňa Malia Gabriel z mojej politickej rodiny a viem, o čom hovorím, pretože ako všetci viete, tak trikrát som bol e, spravodajcom pre e, nariadenie 539 lomeno 2001 a skutočne e, toto je základ pre túto správu. Takže nie je síce povinné súhlasiť s kolegami z rovnakej politickej skupiny a samozrejme je zdravé s nimi nesúhlasiť niekedy, ale ja chcem skutočne civilizovanie a kategoricky nesúhlasiť s možnosťou odložiť toto hlasovanie. A predložím vám dôvody, ktoré sú celkom zásadné. Poprvé, chceme vyvrátiť ten argument transparentnosti. Nariadenie je transparentné. A nariadenie umožňuje e, ten postup, ktorý teraz využívame. Umožňuje nám zvážiť ústne pozmenujúce návrhy a dôsledkom tohto transparentnosť nemôže byť nekompatibilná s týmto nariadením, pretože v opačnom prípade by sme ne, dodržiavali pravidlá, ktoré musíme dodržiavať. Ďalej. O dva týždne bude tam väčšia transparentnosť? Myslím si, že niektorí z vás nie ste si toho vedomí a ja vás teraz informujem, že e, Peru aj Kolumbia predložili technický spis, ktorý má k dispozícii Európska komisia a tam detailne jasne vysvetľujú položky hodnotenia, ktoré by nám umožnili podporiť alebo zamietnúť ich žiadosť, ktorú s pánom Lópezom Aguilarom a pani Renate Weberom podporujeme. Tieto položky sú zhrnuté v obchodnej dohode neboli by sme mohli podpísať obchodnú dohodu s Peru a s Kolumbiou, pokiaľ by sme si neboli bývali istí, že tam bude e, recipročne zaistené, že tieto položky sa budú e, rešpektovať. Samozrejme, Kolum, Kolumbie v Peru má vysokú inštitucionalitu, dodržiavajú sa tam ľudské práva, naozaj cestovné doklady sú vysoké kvality, E, sú tam biometrické údaje, to je taktiež veľmi dôležité. A ďalej reciprocita, to je tiež extrémne dôležité. Ty odo mňa ty odo mňa nepožaduješ vízum a ja nebudem požadovať vízum od 28 štátov EÚ. Ďalej potom e, miera rastu. Peru a Kolumbia skutočne rastú najviac na v Južnej Amerike. A potom sú tam ďalšie položky, o ktorých väčšinou neviete. Je viac, Európanov, viac Európanov tam, než Peruáncov a Kolumbícov tu. Ďalej tu máme obchodné podmienky, pracovné podmienky. Pán predseda, umožnite mi dohovoriť a na záver chcem hovoriť o oblasti, ktorú dobre poznám, to je bezpečnosť. Bezpečnosť to je tá je skutočne zaručená v týchto dvoch pro- krajinách. Samozrejme majú určité problémy, ale nezabúdajte na jednu vec. Záväzok kolumbijskej a peruanskej vlády voči bezpečnosti, to je skutočne hmatateľný záväzok, ktorý je objektívny. Takže, pán predseda, z týchto dôvodov, ktoré som predstavil a ešte z ďalších, to by som mohol hovoriť celé ráno, prosím vás, nevyhovujte, nevyhovte návrhu pani Gabriel. Bol tu návrh posunúť hlasovanie. Chápem, že e, v súlade s rokovacím e, poriadkom, pokiaľ spravodajca o toto požiada, tak sa to môže tak môžu sa si vyjadriť proti alebo za. Teraz sa všetci e, teraz sa vyjadrili určití kolegovia a ďalší chcú hovoriť, bude hovoriť pani Sifel a potom budeme hlasovať. Potom budeme hlasovať ohľadom posunutia. Takže pani Sipel. Ďakujem, predseda. Ja to poviem stručne. Sme pred hlasovaním a myslím, že nie je primerané a teraz eh, otvárať obsahovú debatu. Eh, debata o štátoch, o ktorých sa už dlho hovorí. Eh, tie už skončili. No a teraz začať nové diskusie, to nie je predmet diskusie, keď hovoríme o odložení. Ja myslím, že kolegyne a kolegovia e, by bez ohľadu na to, či ústny pozmeňujúci návrh bude stiahnutý alebo nie. Myslím, že ten postup, že v poslednej minúte, nie pred dvoma dňami, ale ešte včera, po našom zasadnutí, kde boli prekladané ďalšie návrhy, Myslím, že vážnosť našej kolegyne kolegov takto postupovať, no už treba sa na to spýtať. No ja myslím, že toto je podľa mňa také zle, že skutočne budem za to, aby celý, celé hlasovanie bolo posunuté tak, aby my sme mohli ešte obsahovať o tom hovoriť, ako s takýmito otázkami sa vyrovnáme a aby sa vyjadrili aj krajiny, ktoré sú na zozname. Takže preto som za odsunutie. Obviously there is... Nože. Samozrejme, vypočuli sme si návrh a spravdákyňa, vypočuli sme si e, teraz slova za odsunutia a proti. Takže prejdeme k hlasovaniu a uvidíme, či to odložíme alebo nie. Takže o tom budeme hlasovať teraz. Je to faktická poznámka, áno, predseda. Ja by som sa chcel spýtať, aby ste objasnili, že tri z ústnych pozmeňujúcich návrhov, o ktorých sa tu hovorilo, boli stiahnuté. Už pán Louis Michel to povedal a ja by som chcel aby ste to, aby ste to potvrdili, že tie tri boli stiahnuté. Áno. Áno, pozmeňujúce na 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 a 18 boli stiahnuté. Takže o tých sa hlasovať v žiadnom prípade nebude. Teraz budeme hlasovať o odsunutí. Takže o odsunutí. Tí, ktorí sú za odsunutie, budú hlasovať za. Áno, tí, ktorí sú proti, budú hlasovať proti. Hlasovanie otvorené. There is EPP plus one. one. O jedného z EPP hlasuje naviac, takže teraz, aký máme výsledok, hlasovanie je ukončené. 32 za, 24 proti, takže sa to odloží. Dobre, bolo to prijaté. No a teraz hlasovanie o Sýrii. Hlasovanie o Sýrii. Syria. Where is, where is, where is Syria? Where is my voting list of Syria? No. Mrs. Wikström. Pani Wikström, je to faktická poznámka. Predseda, prejdeme k hlasovaniu o Sýrii. Ďakujem za pozornosť. Prosím, ešte budeme, stále, budeme hlasovať o Sýrii. Prosím vás. Takže prosím, tí, ktorí odchádzate, tak prosím potichu. Pani Wikström, faktická poznámka. Hovoríme o rôznych postupoch, prečo musíme hlasovať o Sýrii a ľudia odchádzajú. To je pre mňa absolútne nepriateľné. Takže prejdeme k hlasovaniu okamžite. Áno, to práve ideme urobiť to návrh na odloženie. Teraz budeme hlasovať o Sýrii, samozrejme, nech sa páči. Ďalšia faktická poznámka. Ďakujem pekne, predseda, toto uznesenie. Je tu problém s prostriedkami, pretože tie spoločne boli zoškrtané. No a niektoré skupiny sa vyjadrili proti tomu, aby boli navýšené prostriedky pre utečencov. No a ja chcem pripomenúť, že uznesenie je veľmi pekné, ale môže sa stať, že v konečnom dôsledku bude zbytočné. Už dobre, dobre, prejdeme k hlasovaniu. Čiže budeme hlasovať o Sýrii. Pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy 1 za. Dobre. Unblock. Súhlasíte? Dobre. Takže tí, ktorí sú za. Za. Proti. Bolo to zamietnuté. Dobre. Teraz o uznesení. Hlasujeme o uznesení. Elektronická kontrola. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 43 plus, 2 minus, no sa držala dobre. Pán Klajs, máte slovo. Voorzitter, ik vind het uh, betreurenswaardig dat het. Predseda, ja pokladám za škodu, že nebolo možné hlasovať o pozícii návrhoch oddelenie. Nie, nebolo to hlasovanie, o ktorom, ktoré malo trvať eh, celé hodiny. No už eh, to je nepriateľné. Nič dobré, povedali ste to, ale koordinátori navrhli hlasovať en blok, čo okamžite bolo schválené, takže to je, to, to je všetko. No ale dobre, vy ste to povedali. eleven hundred please please dear colleagues dear colleagues please kolegyne kolegovia Dobre, takže prosím, utište sa. Prejdeme k bodu číslo 8. A to je protokol proti nelegálnemu protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraniami, ich súčasťami a komponentami a strelivom doplňujúci dohovor Organizácie spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Spravodajca je pani Veronik Matie. Myslím, že tu práve nie je. Takže pán Foss ju zastúpi. No a máme zvážiť návrh správy. A potom spravodajcom ja alebo ostatní členovia výboru budú sa môcť vyjadriť. Takže pán Foss, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne predseda, kolegyne, kolegovia mene Veronik Matej by som dnes ráno to chcel prednes, pretože bohužiaľ dnes to nemôže byť, ale požiadala ma o to, aby som prečítal jej stanovisko. No, Veronik Matej sa ďakuje tenevým spravodajcom za vynikajúcu spoluprácu a príslušnú podporu v týchto otázkach. Protokol proti e, nedovolenej výrobe e, strelných zbraní a ich súčasti a munície a nepovolený obchod s týmito produktami. Nož eh, chcú zabrániť eh, výrobe a tak ďalej. No a ide o eh, dohovor OSN proti nadnárodnej cezhraničnej kriminalite. Ďalšie dva protokoly. Tie už v júli 2006 Európska únia prijala. Európska únia protokol ten protokol v strelných zbraniach a v roku 2002 podpísala, no a tak sa zaviazala to uzavrie, keď bude prispôsobené európske právo. No a to sa aj stalo odporúčaním zjednoteným spôsobom e, v prípade cezhraničných e, otázok na policiu o strelných zbraniach. E, no a tým sa zvýšila kvalita práce príslušných orgánov smernicou 2008-51 nové ustanovenia boli doplnené k protokolu nariadenie 258 k článku C protokolu OSN vytvára príslušný rámec eh, na vývoz strelných zbraní a predpokladá eh, opatrenia na dovoz zbraní ktorých časti a časti a komponenty. No a Európska únia tým pádom prijatie tohto protokolu môže schváliť ratifikáciou tohto protokolu ustanovenia pre všetky členské štáty v rámci európskych kompetencií budú právne záväzné. No a protokol z nášho pohľadu v mnohých eh, oblastiach je veľmi potrebný a treba povedať, eh, že nedovolené obchodovanie so strelnými zbraniami je obrovský problém a posledné správy Europolu a ukazujú, že kriminálne skupiny obchodovanie so zbraňami používajú obchodovanie so zbraňami ako príjem. Nože 39 kriminálnych skupín bolo znamených, ktorí sa tomuto venujú ako hlavnej činnosti alebo vedľajšej činnosti. No a v tomto zmysle to moju kolegyňu teší, že boj proti nelegálnemu obchodovaniu je jedna z priorít. No a čo sa týka boja proti organizovanému zločinu, že to sa tam menuje tak, že právne predpisy posilujú náš boj tým, že označovanie zbraní, ako aj lepšiu kontrolu Dovozová a vývozu spravodajkyňa zdôrazňuje, že dôležitý význam výmeny informácií v článku 12 protokolu pre zločinnosť nepozná hranice a preto sa dá účinne bojovať len vtedy, keď členské štáty budú lepšie spolupracovať a musí byť lepšie ako kriminálne skupiny. Dôležité informácie o kriminálnych skupinách, o využitých prostriedkoch, o pomočných prostriedkoch. Lassenen Hersteller, die Händler, Einfuhr, ähm, die Einführer und die Ausführer sowie die bewährten Verfahren. Čiže iba e, e, zajistiť výmenu informácií, aby sme dokázali zabrániť organizovanému zločinu. Je tu ešte ďalšie, ďalšie zbrania ako samopaly, e, ktoré sa dovážajú z východnej Európy a z Balkánu. Členské štáty už ich dokážu však vystupovať. No a ľúto, že členské štáty e, si nevymieňajú dostatočne informácie a sa nezasadzujú sa za to, aby sme bojovali proti tejto hrozbe a odstránili nuž veľká časť týchto zbraní organ- organizovaný zločin a preto spravodajkyňa vyzýva, aby e, sa intenzifikovala výmena informácií z Interpol, tak aby aby sa ukladali informácie, posúvali, aby sa preverovali. No a tieňová spravodajkyňa, alebo teda spravodajkyňa, víta aj odporúčanie zriadenia centrálneho orgánu v rámci Europolu, ktorý by sa venoval nelegálnemu obchodovaniu s strelnými zbraňami, aby prebiehajúcim vyšetreniam eh, aby to získalo strategickú podporu, keďže EÚ svoju legislatívu prispôsobila, tak môže prijať protokol proti nelegálnej výrobe strelných zbraní a nelegálnemu obchodu. A to je veľmi dôležitý protokol. Umožňuje nám časť no, zintenzívny boj proti nelegálnej výrobe obchodovania zbra- so zbraniami. No a preto spravodajky neodporúča ratifikáciu protokolu a ďakujem za vašu pozornosť. Dank. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Claude Moraes sa chce vyjadriť. Rád sa tejto rozpravy. Pán Moraes, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcel veľmi slušne povedať, že pán Vos nám predložil komplexný prehľad zamerov pani Matie s touto správou a ako tiež správe CSAD vyjadrujem podporu z pozícii spravodajky no a chceme sa návrh, tak chceme rýchle uznesenie tohto protokolu a podporujeme osob ako poručenie Europolu boli v tejto správe riešené. Je to veľmi dôležitá otázka. Podporujú všetky strany. No a myslím, že príspev pána Vosa veľmi komplexný. Nemôžem už k tomu veľa dodať. Už som neopakoval veci, ale je to iste veľmi dôležitá otázka pre nás. SAD, nelegálne vyrábanie zbraní. A na tom sa všetci zhodneme, takže chceme rýchle uznesenie v tomto a preto nebudeme predkladať pozmeňujúce návrhy. Dnes s tým súhlasíme, myslím, že všetci, takže ďakujeme pekne pán Vos. Ja dúfam, že veľmi rýchlo príjme uznesenie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Morhajs. Myslím, že nikto ďalšie nechce vyjadriť, takže možno komisia alebo rada sa chceli vyjadriť, nech sa páči. Komisia alebo rada, ak by ste chceli niečo dodať. Na záver pán Vos, nastúpajúci spravodajkyňu, takže nie. Takže to je zhruba všetko, pretože tu sme mali zvážiť na správy a tak stanovíte lehotu hotové pozmeňujúce návrhy a to je október, 8. október 12.00. No, to je všetko, pretože tak, ako som povedal, eh, eh, koordinátory boli odložení, takže do 15.00 eh, mám prestávku. Ďakujem pekne.